politických síl na Ukrajine. Pán e, komisár, e, ale e, treba povedať, že ešte tu nie je úplne. Ďakujem pekne, kolega Belder a teraz kolega Melcer za nezaradených. Vážený pán predsedajúci, vieme, že Ukrajina patrí k najväčším štátom,